je tu e, spravodajcovia, sú pani poslankyňa Gresle a pán Rivelini. E, týka sa to e, správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení a doplňa nariadenie rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný počet rozpočet európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a potom ešte je tu správa Bernharda Rabkaja, ktorá sa týka zmeny a doplnenia súdobného poriadku úradníkov európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných samostancov týchto spoločenstiev. Taktiež správa e, Gualtieriho a Laslo Šuriana, ktorá sa týka návrhu opravného rozpočtu číslo 6 lomeno 2010 oddiel 2 Európska rada a rada, oddiel 2 komisia, oddiel 10 Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Vážený pán podpredseda Európskej komisie, pán vysoký zástupca, vysok, vážený pán eurokomisár, pán Ševčovič, pán komisár Levandovský, ctení zástupcovia rady. Oni žiaľ ešte len prichádzajú, pretože sú ešte stále dopravné zápchy a sa v nej ocitajú, takže za niekoľko minút sa tu e, dostavia. Milí kolegovia, mali by sme ukončiť už posledný krok fascinujúceho e, legislatívneho a medziinstitucionálneho dobrodružstva. Konkrétne e, vytvorenie veľmi ambicioznej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Legislatívny text, ktorý máme pred sebou, pozmeňuje takisto aj um, nariadenie pre e, úradníkov, takisto je tu návrh opravného rozpočtu. Diskutujeme dnes a aj zajtra budeme o tom hlasovať. Avšak toto všetko je úspešným výsledkom celých mesiacov intenzívnych rokovaní medzi európskymi inštitúciami. Zjednotení v spoločnom cieli, akým spôsobom zorganizovať hlas Európskej únie tak, aby bol vypočutý a rešpektovaný e, v širokom svete. A my ako Európsky parlament sme vzali do rúk našu zodpovednosť veľmi vážne. A bolo to práve naše presvedčenie, že vonkajšia činnosť, tak ako v iných oblastiach, e, musí predovšetkým sa dívať na záujmy spoločenstiev. Takže tešíme sa na dnešnú rozpravu, to bude záverečná rozprava a ešte viac sa tešíme na spustenie tejto služby od 1. decembra 2010. Prakticky to bude jeden rok, len jeden rok po vstupe do Lisabonskej zmluvy do platnosti. Teraz začneme našimi spravodajcami a začne pani Grösla. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, pani Eštonová, pán podpredseda Ševčovič, pán komisár Levandovský, pán e, predstaviteľ rady, kolegovia, kolegyne. A e, skutočne sa teším, keď začne táto služba konečne fungovať a e, želám, aby splnila ten účel, kvôli ktorému